pracovníci, tí naši výskumní pracovníci naozaj veľmi veľa práce vykonávajú, nevždy sa im dostáva dostatočná vďaka, takže takto sa ich chcem aj ja poďakovať. E, ďakujem pekne pani McKeven, tým pádom máme otvorenú diskusiu, hlasovať budeme zajtra o 12. A tým pádom e, môžem povedať, že pokračovať e, budeme e, zajtra o 8.30 e, a tak ďalej a program je k eh, dispozícii na web stránke pre rokovania.